9 osôb očakáva v týchto hodinách svoju popravu. Medzi nimi jeden Francúz, dvaja Austrálčania, jeden Indonésčan a 5 ďalších e, iných národností. Indonézia e, do jesene 2013 mala, e, respektíve neuplatňovala, uplatňovala moratórium na trest smrti, medzi tým bolo zrušené a vláda, predovšetkým nový prezident, odmietajú akékoľvek omilostenie my v princípe ako parlament odmietame takéto, takýto trest smrti a práve na úrovni tohto parlamentu už viacej rokov sa zasadzujeme za odstránenie takejto hroznej, len ťažko ospravedlniteľnej formy trestu paušálne po celom svete a preto e, chcem, aby sme všetci e, apelovali a vyzvali e, indonéského prezidenta k tomu, aby sa vrátil k moratóriu, aby nepoužíval aby nepoužíval takýto spôsob trestu a pokiaľ možno, aby teda zrušil trest smrti.